rokmi 27. januára 1945 eh, došlo k oslobodeniu koncentračného tábora Osvienčím sovietskými vojakmi. Fotografie, eh, ktoré eh, kolujú o tejto udalosti, ešte dnes otriasajú svetom tie haldy mŕtvol, krematória, haldy topánok, okuliarov, ľudských vlasov, ako svetkovia vyhasnutých životov, obrazy vychudnutých, prežitých, viac mŕtvych než živých. Tieto obrazy sa vrili do kolektívnej pamäte ľudstva. Pre veľkú väčšinu uväznených prišlo o oslobodenie príliš neskoro. Viac než jeden milión ľudí v týchto koncentračných táboroch zahynulo následkom hladu, následkom chorôb, následkom kriminálnych eh, lekárskych eh, pokusov, eh, následkom popráv, mučenia a predovšetkým systematizovaných zabití v plynových komorách. Najmä Židia z celej Európy Rómovia, Sinti, ľudia s obmedzením homosexuáli, vojnoví zločinci, politickí zločinci. A e, mimoriadne zavrhnutia hodné pre každého, kto kedy navštívil Auschwitz, e, sú obrázky zahynutých detí Títo ľudia boli fanatickými nacistami prehlásení za pod ľudí za ľudí, ktorých život nemal žiadnu hodnotu. Títo ľudia mali byť zničený, ich život eh, mal byť vykinožený. Osvienčim nebol jediným miestom organizovaného vraždenia, avšak bol jedným z ústredných miest organizovaného vraždenia v e, ľudskej histórii. Je to e, výkrik zúfalstva a je to memento pre ľudstvo, ako je to aj uvedené na pamätnej tabuli v tomto koncentračnom tábore. Takže toto je e, skutočne memento e, na väčšie veky, vážené dámy a páni. Osobnú e, vinu e, si tí zločinci vzali so sebou do hrobu, ale je tu aj spoločná zodpovednosť spoločenstva národov, zodpovednosť aj mimoriadna na pleciach môjho národa, Nemcov zodpovednosť, e, že k takémuto niečomu už nikdy viac nedôjde, nesieme ako potomkovia e, predkov našich na väčšie veky. Z minulosti e, vzniká budúcnosť a spôsob, akým zaobchádzame s minulosťou, rozhoduje o našej budúcnosti a preto vedomí eh, si eh, tohto hrozného diania v Osvienčime. Sme rozhodnutí každý deň energicky bojovať eh, za slobodu, za dôstojnosť človeka. Každý deň chceme bojovať proti tomu, aby sa sem vrátili spôsoby eh, myšlenia toho času. Eh, vidíme, že ešte stále existuje nenávisť, xenofóbia, antisemitizmus, ultranacionalizmus, netolerantnosť dnes, 70 rokov po oslobodení Osvienčimu, sa e, mnohí Židia v Európe musia báť o svoj život a takéto niečo e, e, nás musí otriasť, musíme si to uvedomiť a nesmieme sa nechať zatiahnuť do týchto osidiel nenávisti, ktorý, nenávisti, ktorú mali v sebe napríklad atentátnici z Paríža nemôžeme odpovedať na násilie ďalším, ešte väčším násilím. Musíme ale e, bojovať proti nedôverčivosti, musíme sa zasadzovať e, za e, slobodu každého jedného človeka to je naša povinnosť 70 rokov po oslobodení Osvienčimu. Práve v tomto parlamente, v Európskom parlamente, ktorý združuje eh, všetky eh, naše európske národy. Je toto naša centrálna úloha. Ďakujem. A teraz môžeme prejsť k dnešnému programu a síce bude nasledovať zhodnotenie talianského predsedníctva a za týmto účelom srdečne vítam eh, pána premiéra Matea Renciho. Nech sa páči, máte slovo.